ktorú treba riešiť nielen z bezpečnostných e, dôvodov, ale aj kvôli ochrane najzraniteľnejších e, e, odsúdených vo väzniciach v celej Európe. Ja som navrhol sám niekoľko, niekoľko konkrétne sedem pozmeňovacích návrhov, ktoré sa zamerajú na boj proti radikalizácii. Uvedem niekoľko príkladov, ktoré podľa môjho názoru sú vhodným mechanizmom na to, aby sme extremistické správanie vo väzenskom systéme vykorenili vo všetkých členských štátoch. Osobitne tu odporúčania, aby členské štáty skúmali skúsenosti um, súvisiace s metódou využívania separácie alebo izolácie vo väzniciach na boj proti radikalizácii. Uh, my vypracúvame systém, uh, kde by radikálni odsudení boli v, individuálnom, uh, v individuálnych častiach väzníc, aby boli vlastne ochránení tí najzraniteľnejší odsudení. Ďalej napríklad znížený prístup k radikálnej literatúre, E, zvýšenie bezpečnosti, aby nedochádzalo k napádaniam a redukovanie možnosti obchodovania, čierneho obchodovania, e, ktoré sprostredkovajú dozorci. No a záverom, domnievam sa, že tieto odporúčania by, mali, by mala skúmať aj komisia a výmena osvedčených praktických postupov medzi členskými štátmi by mala prebiehať na pravidelnej báze. No a jedna z vecí, ktorá je podľa mňa dôležitá, je, že my nevyužívame e, správy z vlastnej iniciatívy na to, aby sme hovorili o konkrétnych členských štátoch, ktoré majú problémy. My hovoríme o tom, že tie problémy, ktoré sa objavujú, sú všade v celej Európe. Ja si nemyslím, že prínosné, ak individuálne členské štáty sú uvádzané ako zlý príklad, pretože tie hrozby a tie témy sú spoločné v celej Európe a ne, nedá sa to jednoducho riešiť tým, že budeme ukazovať prstom na tých, ktorým, ktorí majú nejaké nedostatky. Ale vo všeobecnosti musím potvrdiť, že e, tu existuje pomerne široká zhoda medzi tieňovými spravodajcami. Takže musím povedať, že sa teším na, na prácu so spravodajkyňou a s ostatnými tieňovými spravodajcami na nasledujúcich zasadnutiach. A som si istý, že dospejeme k pomerne jasným a, e, a dôstojným kompromisom. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, pán Čezip ako tieňový spravodajca za ALDE. Ten celkový prístup tejto správy je vyvážený. Prišli sme s viacerými pozmenujúcimi návrhmi, aby sme riešili otázku preľudnenia, školení, podpory väzňov a pracovníkov a aby sme predchádzali radikalizácii vo väzniciach. Je dôležité zabezpečiť bezpečné primerané podmienky vo väzniciach, nielen pre väzňov, ale aj pre pracovníkov a ďalší e, o, strážstvo a podobne. Počet zadržaných prevyšil počet dostupných miest v tretine európskych väzníc. Preľudnenosť je stály problém v celej únii, preto by sme sa mali zamerať na vyriešenie tejto otázky prostredníctvom konštruktívnych odporúčaní, ktoré by dokázali skutočne členské štáty aj realizovať. Najmä preľudnenosť väzníc má vážny dopad na bezpečnosť vo vnútri väzenských zariadení. Ďalšia preľudnenosť má negatívny dopad na zdravotnú starostlivosť aj pre výchovu väzňov a to je prekažkou ich ďalšej integrácie, spätnej integrácie do spoločnosti. Odstranenie štruktúrnych prekážok, učba praktických zručností je základom zabezpečenia reintegrácie odsudených osôb do spoločnosti. Radikalizácia vo väzenských zariadeniach, o tom už hovorili viacerí kolegovia, je veľmi znepokojujúcim javom, javom, ktorý musíme, ktorému sa musíme snažiť zabrániť. V tomto kontexte je školenie väzenských pracovníkov prioritou. EU dala k dispozícii financie v rámci Európskej agendy pre bezpečnosť, aby podporila odbornú prípravu pracovníkov väzníc s cieľom prevencie radikalizácie vo väzniciach. Malo by sa zameriavať na zlepšenie detenčných schopností, ako aj na prevenciu radikalizácie cestou vzdelávania a dialogu. Okrem toho, členské štáty majú v plnej miere využiť aj e, centra excelentnosti a informovanosti o radikalizácii a využiť to v svojich pracovných skupinách, povedzme, pre probačnú prácu. Chcem ešte zdôrazniť, že vždy treba chrániť aj práva odsudených, uväznených osôb a konať v najlepšom záujme deti, ktoré majú byť e, držané mimo dospelých za každých okolností, dokonca aj pri prevoze medzi väzenskými zariadeniami. Stále priveľa väzníc v Európe, kolegovia, môžu ešte stále byť na tej úrovni, ako povedal Her, Brity, britský bývalý minister, ktorý povedal, že väznice stoja veľa peňazí na to, aby sme zo zlých ľudí urobili ešte horších. Ja dúfam, že spravodajca bude môcť ešte zapracovať naše pripomienky pred konečným eh, hlasovaním. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem. A teraz pán Krisegones, nech sa páči. Ďakujem. Táto správa chce zlepšiť celkovú situáciu vo väzniciach v Európe a preto naša skupina GUE NGL má k nej pozitívny prístup naše pozmenujúce návrhy chcú zdôrazniť najmä aspekty ľudskej dôstojnosti, napríklad tým, že chceme uľahčiť väzňom, aby boli umiestnení vo väzenských zarazdeniach bližšie k ich domovu, čím sa uľahčí resocializácia a navšteva rodinných príslušníkov. Ďalej žiadame, aby e, pracovníci väzníc mali dobré pracovné podmienky, aby sa s nimi zaobchádzalo dôstojne a aby dokázali chrániť samotných väzňov. Naše stanovisko k správe je vo všeobecnosti pozitívne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a nakoniec za zelených Eva Žoli, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. A Ďakujem aj pani Beržero za jej správu. Nazdávam sa, že je skutočne výnimočné, že takáto iniciatívna správa vyvolala 284 pozmenujúcich návrhov a konštatujem, že medzi politickými skupinami s výnimkou niektorých extrémistických skupín existuje široký konsenzus. My upozorníme na nevyhovujúce podmienky vo väzniciach, preplnenosť väzníc, e, povinnosť venovať sa takisto aj na možnosti opätovného začlenia do spoločnosti a nielen na tresty a rovnako e, pripravovať aj aktivity pre väzňov. Ďalej potrebu zaoberať sa zraniteľnými osobami, zabezpečiť väzňom prístup k zdravotnej starostlivosti, potrebu privilegovania alternatívnych trestov, ako sú väznice, potreba udržiavať rodinné zväzky a e, bdieť nad záujmami detí, ktoré by mali mať prioritu, predchádzanie recidívam, e, vzdelávať personál väzníc. A my zelení sa nazdávame, že E, by bolo vhodné položiť si otázku ohľadne izolovania radikalizovaných väzňov. V mnohých krajinách e, sa e, to takto realizuje a my by sme si mali prediskutovať ten najlepší spôsob, ako to robiť, pretože my rovnako musíme sa venovať aj tým tokom. Mali by sme sa snažiť odpenalizovať používanie kanabisu a takisto by sme si mali e, možnosť, že sa inšpirovať tými krajinami, kde za každého uväzneného vlastne dôjde k oslobodeniu jedného väzňa možno by to stálo za vec, aby sme sa tým zaoberali alebo zamysleli. Ja som presvedčená, že k tejto správe e, veľmi ľahko dosiahneme kompromisy a ja som rada, e, že sme takúto prácu odviedli. Ďakujem. Ak sa spravodajca už nechce vyjadriť, tak by som sa aj chcela, chcel poďakovať, ako aj tieňovým, za vysokú účasť na tejto práci Áno, nech sa páči, chceš niečo povedať, takže nech sa páči. Ja by som iba chcela pripomenúť, že my naozaj sme sa v tomto všetci zhodli a um, možno, že by bolo dôležité zdôrazniť to, že v súčasnosti nás znepokojuje radikalizácia, ale ona je spojená s preplnením väznic a ľudia, ktorí žijú vo väzniciach, nemajú inú nádej a tak potom tá radikalizácia im otvára isté okno a to je nebezpečné. Takže naozaj tá preplnenosť väznic a zlé e, podmienky vo väzniciach, to je často zdrojom práve toho všetkého zla, ktoré sa tam vyskytuje. A ja dosť súhlasím s tým, čo povedala pani Žoli o tom, že izolovať radikálov e, prináša riziko, že sa ešte viac zradikalizujú a možno by bolo lepšie E, pracovať s nimi, vzdelávať ich, ako ich izolovať ako nejaké nebezpečné zvieratá. Je dôležité vzdelávať e, väzenských dozorcov, pretože práve oni môžu identifikovať e, zraniteľných ľudí, ktorí sú vystavení väčšiemu riziku radikalizácie. Ja sa chcem všetkým poďakovať za prácu. Ešte raz vďaka a ďakujem aj vám, pán predseda. Ďakujem ešte raz tebe aj tieňovým spravodajcom za túto prácu. Hlasovanie bude 21. júna. Teraz prejdeme k bodu 10 a to je spoločný postup pre medzinárodnú ochranu v Únii. 13. júla komisia predložila e, druhý reformný balíček spoločného azylového systému vrátanie návrhu nariadenia o azylovom procese. Návrh sa má nahradiť smernicu 2013-32 o spoločnom prostupe pre udelenie a odobratie medzinárodnej ochrany z 26. júna 2013 Koordinátori vymenovali Lauru Ferrara za spravodajkynu tohto prioritného spisu. Vykonala doteraz veľmi komplexné konzultácie s európskymi a národnými zainteresovanými stranami v posledných mesiacoch a teraz predniesie svoj návrh správy. Takže pani Ferrara, máš najprv slovo, aby si prezentovala Laura a potom dáme slovo Tíňovi. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať aj tieňovým spravodajcom, s, ktorý sme, s ktorými sme naozaj veľmi plodne spolupracovali. Je to veľmi komplexná téma, pretože aj tento právny nástroj je veľmi e, komplexný. Je tu o spoločný azylový systém a ďakujem aj komisii za jej ústretovosť. My sme sa stretli a e, rozprávali pri viacerých príležitostiach a študovali sme si jednotlivé články. Rovnako musím povedať, že sa im chcem poďakovať za túto ústretovosť a disponibilitu Rovnako sa chcem poďakovať všetkým mimovládnym organizáciám a rozličným partnerom, s ktorými sme sa za posledné mesiace stretli a diskutovali. Oni nám predniesli veľmi zaujímavé návrhy, ktoré oceňujeme. Rovnako sa chcem poďakovať aj zástupcom členských štátov. Navštívili sme viaceré členské štáty Nemecko, Švédsko, Francúzsko, Belgicko, Stretli sme sa so zástupcami e, agentúr, mimovládnych organizácií, aby sme pochopili, ako tieto azylové procesy prebiehajú, aby sme sa mohli oboznámiť s tými dobrými skúsenosťami a prípadne ich ďalej šíriť a aby sme pochopili aj e, názory členských štátov, pokiaľ ide o toto nariadenie a aké sú ich návrhy. Z tohoto všetkého vyplynula skutočnosť, že je potrebné zabezpečiť spravodlivý prístup k gazilom a zabezpečiť medzinárodnú ochranu. Rovnako je dôležitá rovnováha medzi týmito zárukami a základnými právami na jednej strane a na druhej strane efektívnosť celých procesov a postupov. E, sociálne napätie v tých E, príjmacích centrách spôsobuje práve neistota a taká stagnácia, v ktorej títo ľudia žijú, lebo často musia čakať viac ako rok, kým dôjde k prijatiu rozhodnutia o ich právnom štatúte. e, keď oni teda môžu vedieť, či, či majú právo na azyl alebo nie. A toto v členských štátoch tiež spôsobuje veľké množstvo problémov. Dochádza tu k veľkým ekonomickým ťažkostiam, pretože je potrebné garantovať adekvátne prijatie týchto ľudí a zabezpečovať im dôstojný život počas dlhých mesiacov. Ako som povedala, my musíme e, kombinovať toto aj zároveň s ochranou ľudských práv a musíme mať na zreteli aj redukciu nákladov. Preto členské štáty a žiadatelia o azyl E, sa majú je, v ich záujme, aby tieto žiadosti boli vyriešené čo najskôr. A to vo všetkých prípadoch, či už ide o žiadosť, ktorá je jasne odôvodnená, ako aj v prípadoch, keď ide o úplne nepodloženú a neodôvodnenú žiadosť. V každom prípade je potrebné zrýchliť proces, aby sme sa vyhli E, nákladom spojených s azylovými procedúrami. Preto je dôležité tieto žiadosti riešiť v súlade s adekvátnymi postupami a je potrebné disponovať viacerými postupmi, viacerými typ, typmi postupov na rôzne situácie. A ďalej je dôležité, E, preštudovať každú žiadosť individuálne, aby sme mohli chrániť základné práva. Ja som predstavila viacero e, pozmenujúcich návrhov a rovnako som ich aj dostala. Na jednej strane je tam otázka priateľnosti. Je dôležité, aby Aplikácia tohto princípu bola fakultatívna a nie povinná, pretože mnohé členské štáty sa vyjadrili v tom zmysle, že aplikovať e, tento e, proces prijatia povinný je ďalšia záťaž a nevedie to k urychleniu procesu. Práve naopak predlžuje ho, pretože tam dochádza k ďalšej etape a to prináša aj náklady lebo vlastne každý ten členský štát to musí potom riešiť. Takže je lepšie, aby si to zachovalo ten e, fakultatívny charakter. Proces e, priateľnosti alebo vlastne admissibility e, sa zameriava menej na zásluhy a neochráňuje adekvátne tie základné E, práva. Ja si nemyslím, že je vhodné, aby e, téma tretích krajín, bezpečných krajín, e, mohla viesť ešte k prijaťu ďalších preventívnych opatrení, pokiaľ ide o tú priateľnosť a jednotlivé procedúry. To by malo zostať stále na fakultatívnej úrovni lebo myslím, ja nechcem, aby došlo ku kodifikácii dohody EÚ Turecko. A pokiaľ ide o urychlený proces, e, ten normatívny text, ktorý navrhuje Európska komisia, z neho vyplýva, že e, to je skôr trest, je to taký sankčný prístup a my by sme sa mali snažiť skôr o taký spravodlivý E, postup, ktorý by sa mal aplikovať na všetky prípady. A to môže byť užitočné aj v tých prípadoch, keď e, tu dochádza k odôvodnenej žiadosti. A tento urýchlený proces by sa mal aplikovať nielen v prípadoch, keď e, je neodôvodnené alebo keď je odôvodnené. Malo by sa to takisto zaoberať aj E, mali by sa tam aplikovať aj dublinské pravidlá a žiadosti, ktoré by boli náležite motivované a zdôvodňované. Ďalej je veľmi dôležité, aby mm, sa mohlo o týchto žiadostiach rozhodovať in situ. Ehm, v správe máme dva typy procedúr. Jedna je povinná a druhá je fakultatívna a sú tu tri e, dôvody k urýchlenému procesu, napríklad e, príchod z bezpečnej krajiny pôvodu a tam žiadam harmonizáciu na európskej úrovni, teda jednotný zoznam krajín, ktoré považujeme za bezpečné. A čo je potom e, fakultatívne, tak to sú žiadosti, E, ktoré prichádzajú z bezpečných krajín alebo z prvej azylovej krajiny. A tam by mali mať členské štáty možnosť slobodného rozhodnutia, či to budú aplikovať alebo nie. A pokiaľ ide o ďalšiu vec, bol, chcem požiadať, aby sa tieto postupy neaplikovali na mladistvých, či už sú sprevádzaní dospelými alebo bez prievodu, pretože e, dôsledky nerešpektovania pravidiel by, mal, by, by neviedli k redukcii sankcií a ja by som bola rada, keby členské štáty mali možnosť posudzovať jednu žiadosť ako implicitne stiahnutá a nevyžadovať e, alebo neukladať povinnosti, pokiaľ ide o ochranu základných ľudských práv. Ako som už na začiatku povedala, je veľmi dôležité, E, brať do úvahy aj procesné právo a e, základné práva a garantovať e, tú kompatibilitu systémov. A mám ešte také tri body redukovať na minimum právo na to, aby odvolanie nesuspendovalo automaticky procedúru, pretože tu je potom riziko, že sa budú porušovať základné práva žiadateľov. Teda e, prípade, keď nedôjde k suspendovaniu, tak tam zase môže dôjsť k nárastu nákladov. Čiže e, ako keby tu boli dva procesy pre ten prvý prípad, pre odvolanie a jeho preskúmanie odvolania a potom máme tu druhé, že preskúmanie toho, či žiadateľ má právo zostať na území krajiny, kým sa posudzuje jeho žiadosť alebo nie. A to prináša náklady, ktoré často členské štáty nemôžu znášať. A ďalej potom právna pomoc. Mala by byť poskytovaná e, bezplatná právna pomoc týmto žiadateľom. A tu treba jasne chrániť e, žiadosti žiadať, e, popráva žiadateľov, ale aj členských štátov lebo právna pomoc zvyšuje kvalitu procesov a procedúr a to môže viesť k redukcii žia- odvolaní. Jednoducho preto, lebo e, právnik môže vypracovať bezchybnú žiadosť a potom to povedie k tomu, že nedôjde komplikácií v ďalších etapách procesu. A samozrejme ide to v smere ochrany práv. Ďalej urýchliť e, e, riešenie a vybavovanie celých procedúr a potreba e, napríklad vykonávať individuálne pohovory. E, vo Francúzsku už tento proces takto prebieha. To znamená, že nedochádza tu k zápisnici z, e, z pohovoru so žiadateľom, ale jednoducho sa to nahrá. To, je, to zabezpečuje le, lepšiu ochranu a zároveň berie do úvahy komplexnú situáciu žiadateľa o e, azyl a vlastne to sa posudzuje aj na základe audiovizuálnych záznamov a to urýchľuje celý proces a redukuje e, náklady, pretože netreba platiť zapisovateľa, ktorý musí najprv zaznamenať výpoveď, potom ju preložiť a tak ďalej a tak ďalej. A navyše e, písomné záznamy môžu viesť k rozličným interpretáciám. Ja som veľmi e, synteticky prečítala celý dokument a ja e, verím, že keď v spolupráci s tieňovými spravodajcami budeme na tomto ešte ďalej pracovať, dospejeme k uspokojivým výsledkom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Je to veľmi zložitá úloha, ktorú máš pred sebou a je to prvá diskusia pred pozmeňujúcimi návrhmi. Chceme to pozorne prejsť a chcem, aby sa tíňoví spravodajci mohli vyjadriť k tvojmu prístupu. Je, myslím, že spravodajca z IPP e tu nie je, tak začneme s SAD, Peter Niedermüllerom. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne prvom rade sa chcem poďakovať pani Ferrara za túto veľmi zložitú prácu na tejto zložitej téme. A sama si už povedala, že dobre spolupracujeme. My sme pripravení podporiť tú hlavnú líniu a tie hlavné body návrhu správy. Pre nás je naozaj veľmi dôležité to, čo už pani Ferrara spomenula, a síce rovnováha rovná vyvážený charakter postupu a nielen mať rýchly proces, a potrebujeme samozrejme tento proces rýchliť, ale to nie je priateľné, že mnohí, ale nie je súčasne priateľné, že mnohí utečenci čakajú 6 až 9 mesiacov na prvý pohovor. To si myslím je nepriateľné. Taktiež je pre nás veľmi dôležité to, čo sa už znovu spomenulo, a síce, že každá žiadosť sa musí skúmať individuálne vec, z vecného hľadiska. To je predsa veľmi dôležité aj pre budúcnosť a preto hovoríme, že potrebujeme viac pracovníkov, tlmočníkov, informácií pre utečencov a samozrejme aj viac peňazí. Na to nie je, tomu sa nedá vyhnúť. Už sme spomínali a hovorili v rôznych kruhoch o tom, ako i dôležitý je zoznam bezpečných krajín a máme tu tiež veľmi podobný názor a samozrejme pre nás je veľmi dôležité aj to, že nesmieme podporovať taký penalizačný charakter tohto postupu. Ja si myslím, že my tu netrestáme utečencov, to nie je naša úloha alebo žiadateľov o azyl. Našou úlohou je im pomôcť, podporiť ich. A potom ešte jedna vec, ktorá je možno kontroverznejšia. Ja osobne nie som veľkým fanúšikom rozhodnutí členských štátov. Moja skúsenosť je taká, že členské štáty chcú vždy s tou najľahšou cestou a ako vrátiť utečencov do ich členského štátu ale ja aj chápem tú osobitnú situáciu Grécka a Talianska a ja si myslím, že to musíme tiež zohľadniť pri tých najbliž, v tých najbližších dňoch, ako diferencovať medzi členskými štátmi. Ako som už povedal všeobecne, ale podporujeme tento návrh a jeho hlavné línie. A chcem sa ešte raz poďakovať pani Ferrara za jej návrh správy. Ďakujem. Áno, naozaj sme videli 6 až 9 mesiacov minulý týždeň v Grécku ako čakaciu lehotu. Dobre, a teraz za ECR pán Haláho. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Veľmi stručne v mene mojej politickej skupiny sa chcem poďakovať pani Ferrara za jej prácu Musím povedať, že v mnohých bodoch sa naše názory rozchádzajú. My sme za harmonizáciu azylovej legislatívy, ale hlavným účelom tejto harmonizácie podľa nás má byť odrádzať od regulérnej migrácie do EÚ a e, zabrániť sekundárnym pohybom medzi členskými štátmi. Spoločné normy a postupy majú byť prísne a nie štedré lebo inak nesplnia tento účel. Ak sú spoločné normy veľmi štiedne, vyvolajú nežiaducu migráciu. Musíme si uvedomiť, že mnohí z tých, ktorí dneska prechádzajú cez Stredozemné more a využívajú uh, kanály pre utečencov, nie sú tí, čo naozaj potrebujú ochranu. Príliš ambiciozne normy okrem toho sa veľmi ťažko dosahujú, ak sa vôbec dajú dosiahnuť. A to znamená, že sekundárne pohyby zostanú naďalej problémom. Tie isté pripomienky sa týkajú všetkých tém, ktoré súvisia s azylom, na ktorých pracujeme. ECR príde s viacerými pozmenujúcimi návrhmi, ktoré odrážajú tento zásadný postoj, ale nemusím teraz zachádzať do detajlov. Ďakujem. Ďakujem tieňový spravodajca za ALDE, pani Cecilia Wikström. Ďakujem. A ja, sa chcem, a ja chcem začať tým, že poďakujem Laure a jej týmu za veľmi tvrdú prácu a ťažkú prácu, pretože je to jeden z najzložitejších e, problémov, celý balík, veľmi zložitý aj z technického hľadiska. Ja myslím, že je dobré, že budeme mať nariadenie, ktoré sa bude zaoberať azylovým postupom v Európe a bude vieť k zblíženiu, pokiaľ ide o tento postup v EÚ. Myslím si, že je to kľúčový prvok pri budovaní skutočného spoločného európskeho azylového systému. Súčasne harmonizovaný systém bude vyžadovať, aby sme E, venovali väčšiu pozornosť tomuto systému, ktorý teraz budujeme, aby sme mali správnu rovnováhu. Musíme zabezpečiť, že postupy sú rýchle a pritom sa nezabúda na potrebu právnej istoty, ako aj to, že to sa má stať realitou. Nesmieme zabúdať, že za vybudovanie, zabezpečenie dobre fungujúceho rýchleho systému E, nezávisí len na lehotách, ktoré sa skrátia. V konečnom dôsledku tam musí byť právna istota. Takže žiadatelia majú právo na e, vysokokvalitné informácie a právnu pomoc už v veľmi prvých etapách postupu, tak potrebujeme znižiť aj počet prípadov, ktoré prechádzajú cez veľmi náročné, nákladné odvolacie procesy. Na to musíme myslieť, keď budeme vytvárať tento systém. Budem stručná. Budem potrebovať viac času na to, aby som posudila návrhy spravodajcu. Musím konzultovať e, aj moju politickú skupinu, ale mám niekoľko bodov, ktoré chcem tu povedať. Súhlasím s spravodajkyňom, že eh, postup prípustnosti je opciou pre členské štáty. Nevidím žiaden dôvod na to, aby sme nutili členské štáty vykonávať tieto veľmi ťažké procesy, ak samotný členský štát si myslí, že, dáva, že by to viedlo k neprimerane dlhému procesu. A druhá vec, kde som veľmi skeptická voči návrhu komisie, je tá celá oblasť implicitných stiahnutí. Toto ustanovenie v článku 39 obsahuje veľmi široký rozsah okolností, kde možno žiadosť považovať za implicitne stiahnutú. Napríklad osoba, len za to, že osoba sa pristahovala z jedného domu do druhého a o, zabudla to oznámiť úradom alebo sa nedostavila na jeden pohovor. Tieto chyby vytvá, vytvárajú, predsa máme v každodennom živote, každý z nás robí každý deň malé chyby, všetci sme ľudia a to platí aj pre uchádzačov o azyl. Je dôležité si pamätať, že ak sa žiadosť stiahne alebo považuje za implicitne stiahnutú so orgánmi, tak žiadosť už nemôže podať, žiadateľ už nemôže podať novú žiadosť. Každá nová žiadosť sa považuje za následnú žiadosť a tam sa môžete len odvolať na nové okolnosti, ktoré neboli v pôvodnej žiadosti. Existujú určité výnimky, ktoré uvádza komisia v návrhu, ale tie mm, treba potom dokázať pred súdom v nákladných odvolacích konaniach. Avšak treba povedať, že článok 43 dáva úradom dokonca právo niekoho deportovať, ak následná žiadosť je zamietnutá zo strany úradov ako nepripustná. Napríklad preto, že úrady si myslia, že nedošlo k novým prvkom v predloženej žiadosti, ktorá bola považovaná za implicitne stiahnutú, lebo niekto sa e, nedostavil na pohovor. A deportácia môže pokračovať dokonca aj keď uchádzač e, namieta pred súdom. E, a takto sa dostáva uchádzač do kafkovskej situácie, že sa musí obhajovať sám pred súdom a pritom pred tým súdom nemôžete byť, pretože musíte byť deportovaní na druhú stranu planéty. Toto je úplne bizarná situácia a skutočne chcem zdôrazniť to, že to treba napraviť. Akceptujem, že v niektorých prípadoch by mohlo byť rozumné považovať e, stiaž, žiadosť o implicitne stiahnutú, ale také široké použitie, ako navrhuje komisia, jednoducho nepriateľné viedlo by to k potenciálne pri, veľkému množstvu prípadov, ktoré budú musieť ísť nákladným procesom odvolania pred súdom a tým by sme sa nemali zaťažovať. Takže ja si myslím, že sme teraz na ceste vybudovať pragmatický azylový systém v EÚ, ale návrh komisie e, má ešte mnoho miest, ktoré treba zlepšiť. A teraz, kolegovia, je to na nás, aby sme ho zdokonalili. Máme dobré východisko a je naozaj na nás, aby sme to zlepšili. A ešte by som sa chcela raz poďakovať Laure a jej celému týmu za túto veľmi dobre odvedenú prácu. Ďakujem. Ďakujem eh, a určite sa spravodajkyňa ešte vráti k niektorým týmto témam, ktoré tu zazneli. A teraz spravodajca za GUE, pani Albiol. V prvom rade sa chcem poďakovať eh, spravodajkyni pani Ferrara predovšetkým za všetky predbežné schôdze, ktoré prebehli, na ktorých sme si mohli vymieňať názory s rozličnými organizáciami, ktorí pracujú so, so žiadateľmi o azyl, čo bolo pre nás veľmi dôležité. Spolu s týmito organizáciami sme proti návrhu komisie, pretože to ide proti ženevským konvenciám a preto e, my ako skupina Európskej ľavice e, odmietame návrh e, komisie a samozrejme budeme pracovať na konkrétnych aspektoch textu tak, aby sme sa pokúsili niektoré časti vylepšiť a aby sme skutočne mohli garantovať rešpektovanie ľudských práv aj v oblasti azylovej politiky. E, podľa návrhu nie sú niektoré body, ktoré chce spravodajkyňa prevziať od komisie a e, my niektoré otázky nezdieľame, napríklad otázka nepriateľnosti, e, kde sa hovorí o tom, že žiadosti o azyl sa môžu E, posudzovať bez toho, aby sa analyzovali. Myslím si, že to ide proti všetkým princípom medzinárodnej ochrany. My zdieľame, aby sa udržal e, koncept, e, nemôžeme súhlasiť, aby sa udržal koncept bezpečnej krajiny, pretože ten ide proti individuálnemu právu na azyl a zdôrazňujeme, že právo na azyl majú nielen ľudia, ktorí prichádzajú z vojnových oblastí, ale aj z iných oblastí, kde neexistuje vojnový konflikt, ale sú tam ľudia, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, takže nazdávame sa, že ten e, koncept e, bezpečnej krajiny ide e, proti všetkým pravidlám. Rovnako musím povedať, že my sme videli, ako funguje napríklad dohoda s Tureckom a tento európsky zoznam bezpečnostných krajín je veľmi vzdialený e, demokratickej e, kontrole a vlastne vstup alebo vyškrtnutie krajiny z tohto zoznamu často súvisí s alianciami EÚ v oblasti zahraničnej politiky a skôr ako e, s reálnou situáciou v niektorých krajinách. E, my vítame, že spravodajkyňa odtiaľ vylúčila bezpečné tranzitné krajiny, ale zdieľame aj niektoré ďalšie návrhy právodajkyne, pokiaľ ide o lehoty na predkladanie žiadosti, právo na právnu pomoc, e, úlohu mimovládnych organizácií v celom procese. Tam súhlasíme so spravodajkyňou a potom je mimoriadne dôležité a my očakávame podporu ostatných politických skupín, aby zmizol komplex implicitného stiahnutia žiadosti o azyl. Tento pojem nemá žiadnu právnu oporu a ide tu o kriminalizáciu ľudí, ktorí žiadajú o azyl. V tom istom zmysle vítame, že sa tam začle, že sa z textu e, vyčlenila tá zmienka, kde sa hovorilo o možnosti deportovať ľudí v priebehu e, odvolacieho konania. My jednoducho dôverujeme tomu, že budeme môcť naďalej pracovať na tomto texte s ďalšími zúčastnenými stranami s občianskou spoločnosťou, ktorá tu odvádza veľmi dôležitú prácu. E, chceme naďalej e, odsudzovať tie opatrenia, ktoré komisia chce implementovať, aby posilnila Európu pevnosť a budeme hľadať alternatívy tak, aby e, azylová politika EÚ rešpektovala ľudské práva. Ďakujem. Uh, Ďakujem. Teraz pán Lenard za EPP ako denný spravodajca. Ďakujem, pán predsedajúci. Ospravedlňujem sa, že som prišiel neskôr, ale mali sme hlasovanie na inom výbore. Toto je jedna z procedúr, ktorá by sa asi mohla nejak optimalizovať v tomto parlamente. Ja chcem poďakovať spravodajkyni za prácu, nielen za to, že, že vytvorila návrh tejto správy, ale veľmi osobitne za všetky zasadnutia, ktoré s nami absolvovala, kde sme veľmi detailne riešili všetky články a zároveň chcem poďakovať aj komisii za to, že poskytla podporu a samozrejme aj ostatným kolegom. Podľa môjho názoru to e, akurát dokazuje, že táto legislatíva je veľmi zložitá, že čokoľvek, čo tu robíme, musí byť konzistentné s e, ostatnými správami a legislatívou, ktorá momentálne je na stole. Ja myslím, že parlament má veľkú zodpovednosť a všetci by sme ju mali brať veľmi vážne. Ja sa teším na pokračovanie konštruktívnej spolupráce. Ja môžem hovoriť veľmi stručne. Podľa môjho názoru cieľ tejto legislatívy je vec, ktorej veríme asi všetci na tomto výbore. Teda jednoduché, krátke konania, rovnaké výsledky bez ohľadu na to, kde v Únii bola žiadosť o azyl predložená. Preto vítam návrh na skrátenie termínov alebo lehôd vo všetkých týchto konaniach a Rád by som, aby sa preskúmala realizovateľnosť takto skrátených lehôd v praxi, lebo niektoré štáty uh, sú vystavené veľmi fluktujúcemu počtu žiadateľov azyl, takže môže dochádzať aj k určitým náporom a mali by sme navrhnúť systém, ktorý bude fungovať pre všetky členské štáty aj v čase eh, nízkeho nápadu, aj v čase veľkého náporu. Toto by ten systém mal odrážať. A prioritou by malo byť e, riešiť tých utečencov, ktorí utekajú pred vojnou alebo pred stíhaním a podľa môjho názoru aj rýchla politika, pružná politika návratov by mala existovať, e, aby bolo možné rýchle spracovať a vrátiť tých žiadateľov azyl, ktorí nebudú mať e, nárok na medzinárodnú ochranu. A ďalej by sme mali zabrániť, aby sa, ne, aby sa zneužíval tento systém, aby ľudia e, nepredlžovali svoj pobyt v Únii, e, tak povedať, do nekonečná, e, pretože v konečnom dôsledku takto vlastne stratíme aj verejnú podporu, aj prostriedky na to, aby sme sa postarili o ľudí, ktorí tú, tú ochranu naozaj potrebujú. Ja si myslím, že kontrola prípustnosti, kontrola bezpečnosti v tretej krajine v tretej krajine a e, overenie práva na zrýchlené konanie sú veci, ktoré by sme určite mali nejako v praxi realizovať. A potom je to vec e, procedurálnych poistiek a e, procedurálneho riešenia nesprevádzaných maloletých. Dámy a páni, my sme mali misiu Libe do Grécka minulý týždeň, kde sme sa stretli s mnohými nesprevádzanými maloletými, ktorí momentálne sú na tých ostrovoch v Grécku v konaní a ja som sa rozprával s 15-ročnou e, dievčinou, ktorá sa z Afriky dostala do Turecka a utekla tým prevádzačom v Turecku, pretože ju nutili do veci, ktoré nechcela robiť. A teraz je vlastne v konaní na ostrove Lesbos. A ja viem, že sa nezhodneme na mnohých veciach, ale mali by sme minimálne pracovať na tom, aby tieto garancie e, boli vybudované tak, aby pomohli práve takýmto ľuďom. Ďakujem veľmi pekne. Dám slovo teraz Lore, aby, eh, aby uzavrela. Pardon. Najprv dám slovo komisii. Hmm, príjemné predpoludňa som z DG Home z eh, útvaru pre azyl. Ja by som v prvom rade za komisiu chcela poďakovať spravodajkyni za veľmi dôležitú prácu, ktorú odviedla. Na tejto téme my samozrejme sa tešíme na konečnú správu, ktorá dúfame bude základom pre plodné diskusie na rade v tomto legislatívnom procese. V prvom rade chcem povedať, že súhlasíme s tým, čo spravodajkyňa zdôrazňuje, teda, že treba nájsť rovnováhu medzi um, efektivitou konania, čo by prospelo tak členským štátom, ako aj osobám, ktoré sa snažia o medzinárodnú ochranu a procedurálnymi právami žiadateľov. A v tomto ohľade je veľa významných aspektov správy, ktoré vítame. Napríklad e, fakt, že konanie na prístup e, k spravodlivosti bolo zachované a v niektorých prípadoch bolo ponechané aj, bola aj ponechaná možnosť automatického vstupu do zrýchleného konania a Spravodajkňa volá po skrátených lehotách e, na preskúmanie žiadosti e, na udelenie štatútu alebo v prípade sťažnosti. A v, na viacerých miestach správy sa pozornosť venuje zlepšovaniu procedurálnych práv, práv v konaní žiadateľov a e, tu vzhľadom k tomu, že tie lehoty sú krátke, by mali tie pracovné záruky byť o to dôraznejšie, o to silnejšie, aby sa zabezpečilo, že žiadatelia, e, že, že ich žiadosti budú skúmané naozaj individuálne, tak ako si to zaslúžia. No a ďalej v tejto správe máme niekoľko otázok, alebo v tejto správe máme mm, zo pár výhrad a Prvá z týchto otázok alebo výhrad je možnosť uplatniť e, alebo teda podať žiadosť na konzulátoch členských, štát, členských štátov. A toto je možnosť, s ktorou by sme mali narábať veľmi opatrne, pretože možné rozšírenie platnosti tohto nariadenia, respektíve európskeho azylového práva mimo územia členských štátov je vec, z ktorou treba skrátka narábať opatrenia. Druhý aspekt, ktorý už bol spomenutý spravodajkyňou, teda ide o možnosť ehm, diskrečného ustanovenia, ktoré by sa týkalo niektorých aspektov nariadenia. Komisia by rada pripomenula, že ehm, a, a pripomenulo to aj niekoľko deňových spravodajcov, že harmonizácia je veľmi dôležitým aspektom tohto návrhu a jedným z ehm, významných cieľov komisie je ukončiť prax, kde procedurálne detaily v jednotlivých členských štátoch sa líšia. V Európskej únii by podľa nás malo existovať jedno jednotné azylové konania. Z tohto pohľadu tieto diskrečné ustanovenia by mohli podkopať dosahovanie tohto cieľa. A myšlienka bezpečnej tretej krajiny, tretej krajiny aj pre azyl, toto je veľmi dôležitá vec pre komisiu. Tu by sme chceli konštatovať, že spravodajkyňa eh, chce, aby tieto dôvody boli voliteľnými dôvodmi eh, zrýchleného konania na miesto povinných eh, v rámci skúmania prípustnosti. A ak sa bude skúmať prvá krajina azylu a budú splnené podmienky, tak e, osoba, ktorá žiada o medzinárodnú ochranu v Európskej únii, by bola vrátená do tretej krajiny, kde môže dostať ochranu. A e, my by sme chceli vedieť, ako zrýšené, zrýchlené konanie, ktoré je vlastne posúdením vecnej stránky, by mohlo byť uplatnené v tomto kontexte, lebo ak e, osoba požiada o azyl v, v členskom štáte EÚ, tak otázka bezpečnej tretej krajiny je tak povediac irrelevantná, pretože tú osobu nemôžeme potom poslať do nejakej tretej krajiny a e, požadovať preskúmanie žiadosti, žiadosti tam. Takže toto je vec, ktorú bude treba ďalej preskúmať. Tiež by sme chceli konštatovať, že spravodajkyňa navrhuje vypustenie určitých dôvodov na zrýchlenie konania, osobitne v prípade žiadostí, ktoré sú podávané zjavne len s cieľom e, zabrzdiť systém a zneužiť ho. A súhlasíme s tým, že žiadateľ by e, mal mať právo na dokladné preskúmanie tak v administratívnej ako aj e, odvolacej fáze, ale, ale po dôkladnom preskúmaní tejto žiadosti, ak sa zistí alebo ak sa vyvodí záver, že žiadosť nezaslúhuje kladnú E, odpoveď, teda udelenie medzinárodnej žiadosti, tak potom by malo dojsť automaticky k realizácii návratu osobia. Preto sa komisia domnieva, že zrýchlenie konania v tomto prípade je veľmi dôležitým e, nástrojom, pretože návratové konanie nie je možné do nekonečna odkladať e, predkladaním odvolaní osobami, ktoré nemajú právo na ochranu. A ďalej tu bola spomenutá otázka odkladného účinku um, odvolania. Tu spravodajkyňa navrhuje, aby niektoré ustanovenia, ktoré navrhuje komisia o neautomatickom účinku odvolania boli, boli zrušené, ale komisia chce e, namietnúť, že neautomatické, neautomatický odvolací, e, odkladný účinok e, pripomína, že odvolanie nemá automatický odkladný účinok, voči rozhodnutiu, ale že žiadateľ, ktorý je zametnutý v administratívnej fáze alebo v tej prvej fáze, bude musieť požiadať súd alebo tribunál o rozhodnutie o tom, či má alebo nemá právo zostať v Európskej únii a o tomto potom rozhoduje súd ex officio. Ale ak súd alebo tribunál usúdi, že e, je tu riziko, že osoba môže byť vrátená do nebezpečných podmienok, teda reforma, tak e, v takom prípade e, uplatní odkladný účinok e, tejto, tohto, tohto odvolania. No a ďalej ešte stručne k otázke následnej žiadosti. Podľa názoru komisie e, režim, ktorý zavádza návrh komisie a ktorý zodpovedá aj súčasnému aký, je, je často podrývaný, pretože zrušenie zrýchleného konania v tomto prípade a takisto zrušenie neautomatického odkladného účinku a odvolania. Tu je dôležité, aby žiadateľ mal právo na dokladné posúdenie svojej žiadosti aj v administratívnej časti, aj v odvolacej časti konania. A ak podá niekoľko žiadostí len na, od, len na odloženie svojho návratu, tak členské štáty by mali byť schopné vyriešiť tieto žiadosti čo najrychlejšie tak, aby sa mohli sústredovať na iných žiadateľov, ktorí majú legitímne právo na ochranu. Ďakujem. Ďakujem. Hovorí pán Moráš, ale chcem sa spýtať, či je tu, za, je tu zastúpené malské predsedníctvo, ktoré by možno niečo chcelo povedať, teda za radu. Ďakujem veľmi pekne. E, želám príjemné predpoludne. Chcem poďakovať pani e, Ferrara a teňovým spravodajcom za prácu, ako aj výboru Libe vo všeobecnosti. Ako um, už e, povedali asi všetci, táto téma si vyžaduje, alebo vyžadovala aj rozsiahle rokovanie medzi členskými štátmi na rade a preskúmanie navrhované nariadenia o azylovom konaní bolo zložité, pretože, boli zložité, pretože ide o komplikovaný návrh. A počas malského predsedníctva sme rokovali o návrhu kompromisných e, znení týchto článkov a snažili sme sa o určitý tematickejší prístup, osobitne, e, e, aby sme zabranili zneužívaniu a sekundárnym presunom, aby sme garantovali práva osob, ktoré majú právo na ochranu a osob s osobitnými potrebami nesprevádzaných maloletých ďalej, aby, boli, aby bolo zabezpečené lekárske posúdenie stavu a teraz s osobitným dôrazom na, na nesprevádzaných maloletých. My sme sa sústredovali na obsah, súlad, súvisť s ostatnými podobnými zariadeniami a to osobitne v balíku CAS. E- a prebehli tiež technické, alebo prebiehajú rokovania o článkoch na pracovnej skupine pre azyl na rade. My samozrejme teraz e, sa blížime ku koncu nášho predsedníctva, takže túto prácu prevezme nasledujúce estonské predsedníctvo. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem vám. A teraz by sme dali slovo, záverečné slovo Laure Ferrara. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem poďakovať všetkým kolegyňam a kolegom, ktorí sa vyjadrili v tejto diskusii aj dnes, ale aj v predchádzajúcich rokovaniach. Najväčšie, najväčšia výzva spočíva v tom, aby sme zabezpečili rovnováhu medzi ochranou základných práv a e, efektívnosťou konaní. A to nie je jednoduché, pretože niekedy sa tá rovnováha dosahuje komplikovanejšie a e, niekedy sa skôr berú viac do úvahy, berie do úvahy e, tá efektívnosť konaní alebo náklady konaní No a preto treba neustále pamätať na to, že sú to aj práva ehm, žiadateľov. No a ehm, ja som vďačná všetkým, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy. A ak by som mohla reagovať na otázky, ktoré položila, ktoré položila napríklad Európska komisia, tak by som povedala niekoľko vecí. V prvom rade myšlienka bezpečnej tretej krajiny je je, je myšlienka prvej bezpečnej azylovej krajiny a toto je um, záležitosť, ktorá eh, by nemala viesť k um, automatickému vráteniu, pretože to automatické vrátenie to zahrňa, že sa, alebo teda to, to znamená, že sa nebude skúmať žiadosť a o toto by tu nešlo. Ide o to, že ak, ne, krajina, ktorou žiadateľ prechádzal a kde mohol požiadať o azyl, tak e, pokiaľ sa ukáže, že e, o to nepožiadal len z dôvodu, že sa mu taká krajina nepozdávala napriek tomu, že bola bezpečná, tak prípad od príhodu sa to bude posudzovať a malo by byť možné ho tam vrátiť. No a ak e, budeme mať zoznam bezpečných tretích krajín, tak by to mohlo pomôcť pri tomto posudzovaní. Ale eh, ak by sme zaviedli povinnosť eh, určitého návratového konania, tak ja mám pocit, že ehm, ak by sme eh, potom sa snažili hovoriť o bezpečnej tretej krajine, tak by to narušilo tú rovnováhu, o ktorej som hovoril na začiatku. A teraz ehm, prezentácia alebo predloženie žiadosti a alebo teda opakovné, pred, opakované predkladanie žiadosti s cieľom spomaliť alebo odložiť e, návrat, tak e, toto je pojem, ktorý možno definovať široko a zatiaľ je to definované príliš vágne. Tu, e, tu treba myslieť na to, že je možných viacero interpretácií a nariadenie by malo hovorí veľmi jasne, v akých prípadoch by to malo byť možné, alebo teda by malo byť možné e, takéto žiadosti vlastne zamietnúť. No a pokiaľ ide o tie diskrečné opatrenia, tak um, mám pocit, že to nie je v súlade s existujúcim právnym textom a automaticky odkladný účinok tu, ak čakáme na e, rozhodnutie a e, zatiaľ sa žiadateľ môže zdržiavať na území členského štátu, tak e, to niekedy pre členské štáty môže byť komplikované zvládnuť ekonomicky, pretože čaká sa vlastne takto pri vynesení rozhodnutia o návrate tá osoba e, v podstate by sa mala vrátiť, ale tým, že podá odvolanie, tak e, vlastne môže zotrvať v krajine to e, vedie k veľkému, veľkému veľkej záťaži pre prostriedky krajiny. No a my môžeme to konanie definovať inak, teda z hľadiska toho odkladného účinku a mne to pripadá nesprávne z hľadiska základných práv. Preto sme predložili príslušný pozmeňovací návrh. No a záverom uplatňovanie nariadenia na náklady členských štátov. To je e, oblasť, v ktorej majú rozhodovaciu právomoc alebo teda príslušnosť, príslušnosť členské štáty. Takže prečo to neprispôsobiť e, členským štátom. To je dôležité zaručiť, aby nariadenie bolo možné reálne uplatňovať. Um, no a konzuláty sú rozšírením teritoria členských štátov, územia členských štátov, takže prečo by nebolo možné podávať žiadosti aj tam? Um, Ďakujem veľmi pekne. Je to veľmi zložitý materiál a určite tá spolupráca a skúsenosti ostatných sú veľmi dôležité. Bude to skutočne veľmi náročná úloha, ale chcem sa ti poďakovať za túto prvú diskusiu. Pozmeňujúce návrhy 13. jún. Preto sme to dali ako prioritný materiál. Je to skutočne jedna z našich najzložitejších tém. Ďakujem za všetku prácu tebe aj tieňovým spravodajcom. Teraz prejdeme k bodu 11. To je ten spis o presídlovaní Eh, hlavným správodajcom je Malin Björk. A chcem vám pripomenúť, že riešime v tomto návrhu potrebu bezpečných a zákonných príchodov do EÚ. Vychádzame z existujúcich iniciatív o presídlení a humanitnom pripustení a e, e, vychádzame aj zo skúseností e, národných programov presídlenia. Cieľom je vytvoriť e, takýto rámec pre presídlenie v Európe. Máme 431 pozmeňujúcich návrhov, ktoré podali poslanci a chcem teraz poprosiť spravodajkyňu pani Bjork, aby nám uviedla problematiku, aby sa vyjadrila aj k podaným pozmeňujúcim návrhom. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať mojim tieňovým Dizdemira a ostatným, a, a tým, ktorí sú tu dnes a ktorí sú tu aj dneska není, ako všetci, všetci sú Piri Stevens, Michel Sargentin, Korao Lebreto a mnohí podali aj ďalší pozmenujúce návrhy. Pred mesiacom, mesiac a pol, keď som predniesla svoj návrh správy výboru, Jedna z mojich hlavných pripomienok bola, že presídlenie je návrh na ochranu bezpečného prechodu a trvalého riešenia utečencom. A preto som sledovala dvojaký cieľ. Zachovať humanitnú podstatu presídlenia a zvýšiť úsilie o presídlenie v EÚ. Som veľmi rada, že pozmenujúce návrhy ktoré som dostala, idú práve týmto smerom aby sme vytvorili ambiciózny európsky rámec presídlenia vychádzajúci z humanitných potrieb, ktorý zvyšuje počty a doplňa existujúce existujúcu medzinárodnú architektúru presídlenia. Mali by sme e- zohrávať väčšiu úlohu v tomto úsilí a Mám taký pocit, že pozmenujúce návrhy nám umožňa vyslať jasné posolstvo o tom, akým sme svetadielom. Hlavné e, pozmenujúce návrhy opakovali dôležitú úlohu UNHCR, humanitný aspekt presídlenia, to sa naozaj posilnilo v dôsledku týchto pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem za to. Mali sme aj ambiciozne e, pozmeňujúce návrhy o zvyšovaní počtu. Ďakujem za to. A chceme, aby sa EÚ podielala podľa svojich schopností na globálnej zodpovednosti, primerane na globálnej zodpovednosti. Tieňoví spravodajci chceli vytvoriť silný rámec, ktorý bude fungovať v teréne, ktorý má jasné kroky, etapy a úlohy jednotlivých inštitúcií a organizácií, ktoré budú zapojené do procesu presídlenia. Máme aj odlišné názory, pokiaľ ide o vykonávacie a delegované akty, to ešte musíme vyriešiť ale dohodli sme sa na všeobecnom tvare programu presídlenia, preto som presvedčená, že aj tu nájdeme riešenie. Podpora národných programov sa tiež dostala do pozmenujúcich návrhov a ešte sú tu témy, kde sa musíme hlbšie pobaviť. To je tá otázka interne presídlených osôb, vnútorne presídlených osôb. To ešte nevieme, ako máme zahrnúť, názory sa tu líšia. To je len niekoľko príkladov pozmenujúcich návrhov, s ktorými prišli tieňovi spravodajci a ďalší kolegovia. Celkovo cítim, že ja ako spravodajkynia spolu s kolegami máme veľmi dobré východisko, z ktorého môžeme vychádzať. Mnohé pozmenujúce návrhy zlepšili, posilnili tie možnosti pre nás ako parlament, aby sme mohli prísť so správou, ktorá sa pozerá do budúcnosti, s výhliadkou do budúcnosti v pozitívnom duchu. A môžem povedať, že EÚ tu je tiež pozitívne, pretože ukazujeme, že dokážeme spolu dosiahnuť lepšie výsledky. Takže ďakujem ešte raz všetkým, ktorí pomohli a teším sa na spoluprácu ešte na ostatných problémoch, ktoré ostali otvorené. Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že sa nám podarí dospracovať k, e, k dôveryhodnej politike presídlenia. Uvidíme, ako to vidia tieňoví spravodajci. Najprv EPP, pán Augustín Diaz de Mera Garcia Consuegra. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem e, aj Malin za prácu a jej schopnosť viesť dialog a úsilie dosiahnuť dohody a kompromisy. Moje pozmenujúce návrhy vychádzajú z pozitívnych skúseností. Je ich 10 a týkajú sa piatich záležitostí, o ktorých chcem hovoriť. Chcem posilniť úlohu KNUR. A okrem toho e, súhlasím so správou, pokiaľ ide o potre- svetovú potrebu, pokiaľ ide o, o, o vlastne presídlenie, to je nevyhnutné. A pokiaľ ide o legislatívny návrh, druhá záležitosť, tam sa hovorí o podmienenosti. Niektorí viete, že môj e, záväzok v tejto oblasti je jednoznačný. Článok 4 e, spomenuje, spomína faktory, ktoré treba brať do úvahy, keď sa chceme rozhodnúť, ktoré regióny a ktoré tretie krajiny e, môžu byť vzaté do úvahy pre e, opätovné presídlenie. Ale som proti tomu, aby sme brali do úvahy globálne vzťahy Európskej únie s tretími krajinami alebo z krajín, e, kde dochádza k tomuto presídleniu. Prečo? Pretože cieľom presídlenia je jedine humanitný akt. Je to humanitná činnosť, ktorá, e, ktorej cieľom je uľahčiť e, situáciu utečencov, dlhodobú a ťažkú situáciu. Keby sme toto prijali, čo je tu navrhnuté, tak by sme ohrozili základný princíp a síce humanitárne právo na ochranu, ktoré vyplýva z aktuálnej potreby. A preto odmietam pod kondicionalitu, teda podmienenosť. Ostatné aspekty môžem prijať. Tretia vec, o ktorej chcem hovoriť, sa týka ľudí, ktorí sú vnútorne, e, vnútornými utečencami. E, tu na, sa je snaha ich odtiaľ vylúčiť, niektoré politické skupiny tiež žianie. nie. Veľmi často títo vnútorní utečenci e, na svojom vlastnom teritóriu nemôžu pobývať, pretože tam E, sú vystavení represiám a nebezpečenstvom. Zoberme si Irák, Sýria, Mali, Nigériu, Kolumbiu, kde máme fenomén gerily a je tam 5 miliónov vnútorných utečencov. Štvrtá vec sa týka interoperability s Eurodakom. Súhlasím, ale treba počkať uzavretie správy Eurodaku, ktorá práve sa pripravuje a jej stav, legislatívny stav je už oveľa pokročilejší ako stav tejto správy. A potom otázka ohľadne 10 tisíc eur, ktoré komisia navrhuje za presídlenie a návrh Malin, ktorý navrhuje 6 tisíc eur e, za presídlenie. To je všetko. A ja vlastne svoje pozmeňujúce návrhy budem orientovať do týchto oblastí. Ďakujem. Ďakujem. Niektorí tieňovi tu nie sú. Ak by ste chceli hovoriť za neho, tak mi to naznačte, prosím. Ďalej. Cecilia Wikstrom, nech sa páči. Teraz opakujem to, čo som už robila pred niekoľkými týždňami k tejto istej téme. Pokúsim sa predniesť stanovisko tieňového spravodajcu Alde pana Louis Michela. Ten napísal pre mňa podklad, ktorý teraz predniesie. V prvom rade chce zdôrazniť význam tejto problematiky. Ďakujem za návrh komisie EP má takto príležitosť pracovať na skutočnom e, európskom e, zákonom postupe pri tých, ktorí hľadajú emigráciu. To je našou veľkou prioritou už dlho. Pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy ALDE, tak sa obmedzí na to, že zdôrazní tri body. Poprvé, zahrnutie vnútorne presmiestnených osôb do rozsahu pôsobnosti nariadenia. Presídlenie je dobre definovaný postup pre e, utečencov v tretej krajine UNHCR tak by mali byť vylúčení z rozsahu pôsobnosti a musíme dať incentívy členským štátom, aby pracovali cez medzinárodné režimy. Zmiešanie rôznych postupov, ja neviem, ako napríklad vytvorenie e, e, azylového systému a podobne. Keby my sme mohli vytvoriť kontraproduktívny zmetok, malo by byť dobré vytvoriť také európske postupy, ktoré umožňujú pri pustenie medzinárodne presídlených osôb, čo je iné ako tradičné presídlenie. Pokiaľ ide o našu agentúru pre azyl, tak pán Michel by chcel posilniť potrebu E, potrebu posilniť skúsenosti a schopnosti tých krajín, ktoré majú menšie skúsenosti v tejto problematike a po tretie Vysoký výbor pre presídlenie. Tam sa stretávajú európske zainteresované strany a navrhuje, aby jeho úloha nebola obmedzená len na konzultácie, ale aby výbor mohol e, udávať aj politické tóny politiky presídlovania, vypracovaním konkrétnych odporúčaní pre radu a komisiu. Taktiež by chcel zdôrazniť potrebu strategického využitia presídlenia podľa vymedzenia UNHCR a zameranie, zamerania na predlžované takéto krízy, utečnecké krízy. Taktiež treba zdôrazniť integráciu presídlených osôb. Na záver Pán Mišel sa chce ešte raz poďakovať spravodajkyni Marlin za návrh správy, za jej odhodlanie a veľmi pozitívny prístup. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Sargentini, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj e, Malin za jej správu. Vážime si spôsob, za ten spôsob, akým chce prísť s návrhom, ktorý sa drží zásad UNHCR o presídlení. Je to veľmi náročné, pretože návrh Európskej komisie podľa mňa nie je ani tak o presídlení, ako o geopolitike a o tom, aby mohli byť ľudia vrátení. Tu sa mieša, pletie incentívy, pohnutky pre krajiny, kde je veľa e, utečníckej populácie v tretich krajinách, aby to dokázali riešiť. A to podľa mňa nie je program presídlenia. Pokiaľ ide o návrh pani Bjork, tak to, čo ona pripravuje, je veľmi odlišné od toho, čo pripravila komisia. Myslím, že bu- budú naozaj náročné my sa tešíme, že tu dochádza aj k zmene od maximálneho počtu presídlených osob na minimum a o seriózne stimuly na presídlenie, pričom sa snaží držať blízko kritérií UNHCR a nemieša tam veci socioekonomického charakteru, lebo my tu máme riešiť zraniteľných utečencov, ktorí potrebujú niekde žiť hovorí o tom, že treba skoncovať s tou predstavou, že ak máte nárok na zlúčenie rodiny, že to znamená aj plus pre, resl- re- pre kvóty presídlenia. Mne sa zdá veľmi zvláštne, že komisia navrhuje, že ak európsky občan prinesie svojho manžela a rodinu, že táto manželka alebo manžel sa bude bude považovať za naplnenie kvót presídlenia. Preto ja som európsky občan a ja mám na toto právo. Nemiešajme to. Tu sa dokonca navrhuje aj rozšírenie definície rodiny, ktorá je opravená, opravnená byť ako opravnená na presídlenie. Čo ešte? Ešte chcem povedať, že zelení chcú podporiť spravodajkyňu v čo najväčšej možnej miere, aby sme prišli naozaj s európskym programom presídlenia, ktorý zvyšuje počet ľudí, ktorí sa presídlia, ktorý sa nebude zaoberať geopolitikou alebo inými e, rokovaniami, ktoré vôbec nepomáhajú utečencom, my to chápeme ako veľmi ťažkú úlohu, ale spravíme všetko preto, aby, sa, aby to bol úspešný príbeh. Ďakujem veľmi pekne, Judith. A teraz pán Koreo. Ďakujem, pán predseda. Chcem zablahoželať kolegyni Bjork za odvedenú prácu kde sa snažila nájsť naozaj čo najlepší kompromis v celej otázke problematika presídlenia. V našich pozmenujúcich návrhoch sme už indikovali, že presídlenie je základným nástrojom, ktorý môže pomôcť osobám dosiahnuť práva, na ktoré majú nárok, ktoré si zaslúžia. Taktiež je veľmi dôležité mať vytvorený správny systém, aby sme zničili e, ten biznis, sieť prevádzačov, je veľmi dôležité, aby sa nestalo z tohto, nestal z tohto politický nástroj na manipuláciu migrácie, tak aby sa naplňali politické potreby. Preto súhlasíme so spravodajkyňou a zdôrazňujeme, že toto má byť e, humanitný nástroj presídlenia a tým, tomto smer, týmto smerom idú aj naše pozmenujúce návrhy. To znamená, jasne hovoríme, že e, management migrácie, riadenie migrácie je na jednej strane dôležité, ale manipulácia systému z politických dôvodov je úplne nepriateľná. A ešte by sme chceli zaručiť ľudské práva a v tomto celom procese je zapojenie parlamentu e, skutočne príkazom dňa. A my dúfame, že sa nám podarí pozitívne prispieť do vytvorenia systému e, presídlenia že budeme môcť pracovať na detailoch tohto systému a že vytvoríme aj systém prevencie a prognózy, prognózy potrieb. Je veľmi dôležité, aby členské štáty chápali svoju zodpovednosť v tomto konkrétnom rámci. a využívanie presídlenia spolu s ďalšími nástrojmi, ktoré máme k dispozícii v otázkach e, e, humanitných kríz je veľmi podstatné. Je to totiž nástroj, ktorý má byť súčasťou komplexného systému na zvládanie migračnej a utečeneckej krízy. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem za všetky tieto príspevky. Myslím, že všetci chceme mať dôveryhodnú politiku presídlovania, ktorá by vyzerala tak ako politiky, ktoré, ktoré má napríklad Kanada. To znamená dôveryhodné, nepolitické, neop- neovplyvňované politickou e, režimy, systémy, ktoré sú humanitného charakteru. A my to nemáme v EÚ, takže potrebujeme dôveryhodnú politiku v tomto duchu. Mnohé pozmeňujúce návrhy sú práve v tomto duchu. Teraz by som sa o, spýtal Melin, či má nejaké vyjadrenie ešte k tomu, čo tu zaznelo. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za e, pripomienky aj tieňových spravodajcov. Myslím si, že je veľmi jasné, čo tu zaznelo. A síce, že návrh komisie sa veľmi odklonil od humanitnej podstaty a úlohy existujúcej architektúry presídlenia a našou úlohou v EP je veci vrátiť na správnu trasu. A o tom sme hovorili aj s tieňovými, a síce to je posilnenie úlohy, ktorú môže mať EÚ, ale tým tak, že sa zapojí do existujúcej architektúry presídlenia a politik, ktoré ju usmerňujú, to sú humanitné politiky. Tu budeme nekompromisní a budeme hájiť túto predstavu v trialógu. a trialógy nikdy nie sú, trilógy nikdy nie sú ľahké. Náš výbor je ambiciózny a chce sa držať svojho poslania. Ja sa toho nebojím, pokiaľ tu budeme mať spolu dobrú správu, budeme silní. Chcem ešte len povedať k tým niekoľkým veciam, ktoré tu zazneli. Áno, máme e, podľa mňa všeobecnú zhodu v otázke kondicionality, podmienenosti, ktorá je nepriateľná takým spôsobom, ako je zakotvená v návrhu. To musíme prepracovať potom sa musíme postarať o to, že to bude účinný nástroj pre bezpečný prechod, pre tie situácie, pre ktoré je určený. Môžeme hovoriť o strategickom použití, ale musíme, sa, musíme tu vždy používať jazyk UNHCR potom. A ako už spomenuli iní kolegovia, Máme ešte diskusie o interne presídlených osobách a ja dúfam, že tam nájdeme riešenie, ktoré nám umožní e, prísť k záverom, ktoré dajú každému pocit, že to, na čom im záleží, je v tom zapracované. Ale o tom budeme hovoriť na prvom stretnutí s tieňovými. A pokiaľ ide o niektoré témy, na ktoré poukázali iní kolegovia, to sú počty. Všetky pozmenujúce návrhy o číslach idú tým istým smerom. Ambicioznejší prístup, komplexnejší prístup EÚ. Takže za to vám tiež ďakujem. Som presvedčená, že som sa nevyjadrila k EÚ, AA, tam máme mnoho návrhov E, ALDE budeme sa snažiť, aby sme to naformulovali tak, že to bude súčasťou našej vonkajšej politiky, existujúcich štruktúr, aby sme neduplovali prácu, ale aby sme čo najviac využili to, čo už máme. Ale myslím si, že tie pozmenujúce návrhy, ktoré som dostala, idú práve týmto smerom. Takže túto rovnicu určite zvládneme. Ďakujem. Ďakujem. Som rád, že sme sa e, posunuli od toho návrhu komisie. My budeme hlasovať 11, 10. alebo 11. júla o návrhu a toto ešte potvrdíme. Myslím, že teraz si môžeme urobiť prestávku do pol 12. kedy budeme hlasovať. A poprosím vás, aby ste si na hlasovanie priniesli kartičky. Bude to krátke hlasovanie, ale e, bolo by dobré, aby nikto nechýbal, všetci mali karty, takže o pol 12. znova tu. colleagues, begin to take your seats. We're going to vote. Kolegyne a kolegovia, prosím, zaujímite svoje miesta, pretože sa pustíme do hlasovania. colleagues, if everyone... Um, Kolegyňa, kolegovia, ak e, ste všetci pripravení, tak by som chcel len vysvetliť, že dnes budeme mať dve hlasovania. Druhé hlasovanie o Eurodaku. Ak niekto pracoval na tejto téme, tak viete, že je to záležitosť veľmi komplikovaná. Takže le, len, aby sme o tom vedeli, e, toto hlasovanie nepôjde tak rýchlo ako obvykle, aby sme mali istotu, že to robíme dobre. A to prvé to je mm, referencia koordinátorov. Čiže e, sú to veci pomerne komplikované. A ja sa chcem teraz spýtať, či ste všetci pripravení a máte hlasovacie kartičky. Ak nemáte, tak mi povedzte rovno teraz, lebo hovorím, ide o komplikované hlasovania a to hlasovanie tam môže byť veľmi tesné. Kto nemá hlasovaciu kartičku, tak e, sa priznajte, lebo je veľmi dôležité, aby sme pred začiatkom mali všetkých. Ešte jeden kolega čaká na hlasovaciu kartičku. Je tu ešte niekto, kto ju nemá? Kto? Takže čakáme na jedného človeka. Je na ceste? Minútu. Poprosím vás, neopúšťajte sálu, lebo naozaj len čakáme na, na jedného, dvoch ľudí, ktorí prinesú kartičky a potom hneď začneme. Sorry for the delay, colleagues. I'm just going to check with all the coordinators that everyone is... Uh, uh, prepačte, kolegovia, ja ešte čakám na to, aby boli všetci pripravení a koordinátori. Áno, viem, Tomas, uh, vy ste pripravení, ale spýtam sa koordinátorov. Sú všetci koordinátori pripravení? Lebo nechcem začať hlasovanie. Uh, ak tu niekto bude nepripravený, ste pripravení? Nie ste? No, presne to sa snažím zistiť, veď <laughs> o to ide. Takže koordinátori, máte všetkých svojich poslancov? Máme tu jedno nie. Takže e, dajme si na to sekundu, lebo by bolo dobré, aby sme naozaj tu mali všetkých e, poslancov, takže počkám, až prídu títo poslanci o pár sekúnd, to dúfam bude.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 snažíme sa, snažíme sa dosiahnuť nejakú rovnováhu v tomto výbore, ale teraz už tá rovnováha, myslím, vznikla. Koordinátori ste všetci spokojní a pripravení? Koordinátori, ako to vyzerá? EPP? Dívam sa na vás. Kto koordinuje VPP? Tomás, vy nie ste koordinátor. Kto je koordinátor? Procedurálna vec, prosím. Pán predseda, e, zatiaľ čo tu čakáme, e, tak e, na niektorých ľudí, ktorí neprišli na čas, to predsa nie je náš problém, mali by sme začať. Čas bol vyhlásený a predsa to, že si niekto musí vypiť kávičku, tak to by nemalo zdržovať celé hlasovanie. Vidím, že nie ste v Libe pravidelne, ale toto vaše prianie všetkého dobrého samozrejme berieme na vedomie. Každopádne overujeme ešte raz, že sú tu všetci. Dobre, sú kolegyňa a kolegovia, pustíme sa do prvého hlasovania. Na žiadosť skupiny SAD som sa rozhodol dnes dať na hlasovanie rozhodnutie koordinátorov nezaslať list výboru pre právne záležitosti e, pre nekonaj, možné nekonanie pred Európskym súdnym dvorom e, v otázke reciprocity víz, vízových otázok, vzhľadom k tomu, že väčšina koordinátorov bola za to, aby sa nezaslal list. Toto si prosím vypočujte veľmi pozorne, kolegyne a kolegovia, pozorne. Poprosím o ticho. Ak, ak e, hlasujete elektronicky áno, tak to znamená, že podporíte rozhodnutie koordinátorov nezaslať list. Ak budete hlasovať proti rozhodnutiu koordinátorov, Znamená to, že chcete, aby tento list bol zaslaný. Ja to zopakujem ešte raz. Ak hlasujete za, tak to znamená, že hlasujete za rozhodnutie koordinátorov nezaslať list. A ak budete hlasovať proti, znamená to, že chcete takýto list zaslať. Rozumieme to? Všetci? Dobre, takže pristúpime teraz k hlasovaniu, ktoré týmto otváram. Zahlasoval každý. EPP má o dvoch viac, než by mala mať, čiže poprosím EPP, aby to skorigovala pred konečným hlasovaním. Dobre, je to skorigované, takže hlasovanie je uzavreté, výsledok je 21 za 33 proti, 0 sa zdržalo. Takže list bude zaslaný výboru pre právne záležitosti. Kolegyňa a kolegové, teraz pristúpime priamo k hlasovaniu o zriadení systému Eurora, kde je spravodajkyňou pani Makovej. Kolegyňa a kolegové, predtým, než sa pustíme do hlasovania, tak e, pár oznámení k rôznym eh, pozmeňovacím návrhom, ale nebude to trvať dlho, nebojte sa. V prvom rade pani Feld predložila ústny pozmeňovací návrh 235 o, eh, týka sa článku 8, nového odseku 8, eh, ona chce technicky pozmeniť tento článok v zmysle kompromisu 7, máte to v hlasovacom zozname, aj teda text chceme teraz schváliť, či e, pozmeňovací návrh 235 má byť pozmenený v zmysle ústneho, ústneho návrhu pani Netfeld. Nikto nie je proti? Fajn. Ďalej hlasovanie menovité. ECR požaduje e, kompromis, o tom, aby sa kompromisy 2, 6 a 11, e, aby sa o nich hlasovalo v zmysle pravidla 2, 3, 9 rokovacieho poriadku. Je to roll call, teda pokiaľ sa predseda nerozhodne o elektronickom hlasovaní, tak e, dve tretiny môžu požiadať o e, roll call, teda menovité hlasovanie. Máme tu za to 12 členov, jednu betinu. Súhlasíte s tým, aby o týchto kompromisoch 2, 6 a 11 sa hlasovalo menovite? Súhlasíte. A tretia, posledná vec, spravodajkyňa by chcela slovo. Pred hlasovaním pani Makovej máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. E, pristúpme k hlasovaniu. Ja som len chcela poďakovať všetkým teňovým spravodajcom a kolegyňam a kolegom. Ďakujem pani Makovej. Teraz pristúpime k hlasovaniu. Pristúpime k pozmeňovacímu návrhu 1. Hlasovanie je otvorené. Uzatváram hlasovanie. schválené. Moje, môj prístroj nefunguje hlasovací. Počkáme, až sa to spojazní. Takže pristúpime k ďalšiemu hlasovaniu. Kompromis 18, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 1 na strane 5. Otváram hlasovanie. Kompromis 1 na strane 5, otváram, hlasovanie otvorené. Počkám, lebo je to komplikované hlasovanie. Zahlasoval každý. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Teraz kolegyňa a kolegové, kompromis 7 na strane 7. Otváram hlasovanie. Kompromis 7, o tom hlasujeme. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Teraz prejdeme na pozmeňovací návrh 235. Toto je ústny, to je práve e, ústne pozmenenie pani Sofie Netfeld. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 2 na strane 12. Otváram hlasovanie. Nájdete si to pokoje, nemáme čas. Kompromis 2. Hlasujeme o kompromise 2 na strane 12. Ide o to menovité hlasovanie, ktoré požiadalo ECR. ECR e tu má jedného viac. Poprosím, aby ste sa, aby ste sa skorigovali. Teraz je to v poriadku. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený pozmeňovací návrh 200. Kompatibilný s kompromisom 1. Otvár, hlasovanie otvorené. Uzatváram hlasovanie. Schválený Pozmeňovací návrh 201. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený 202. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý 205. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 206. Uzatváram, otváram hlasovanie. Hlasovanie je uzatvorené. Schválený. 207. Otváram. Uzatváram. Zamietnutý. 208. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 209. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 210. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie Zamietnutý kompromis 9. Otváram hlasovanie. Zotváram hlasovanie. Schválený. Pozmaňovací návrh 211. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený 212 a 22 sú identické. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňovací návrh 23. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený 24. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie uzavreté. Schválený. Pozmeňovací návrh 25. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 10. Hlasovanie otvorené. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 216. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený 217. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený 222. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie schválený. 27 otvorené, uzatvorené, zamietnutý, 223, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 224. Hlasovanie otvorené. Uzatvorené. Schválený. 225. Otvoren, hlasovanie otvorené. Uzatvorené. Zamietnutý. 28. Otvo, hlasovanie otvorené. Uzatvorené. Schválený. 29. Hlasovanie otvorené. Zatvorené. Schválený. 2, 3, 6. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 252. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 262. Otvorené hlasovanie. Uzavreté. Schválený. 90. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený 91. Otváram. Uzatváram. Schválený kompromis 11. Otváram. Toto je menovité hlasovanie požiadané na, na žiadosť ECR. kolegyne a kolegovia, ospravedlňujem sa, pretože som nepovedal, že je to menovité hlasovanie. Podľa pravidel budem musieť toto hlasovanie zopakovať s tou informáciou, že je to hlasovanie menovité o kompromise 11 na žiadosť DCR je to menovité, takže je to pravidlo eh, rokovacie, takže ešte raz budeme hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. No, Naučil som sa zase raz niečo. 239, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 2, 4, 1 a 2, 4, 2 sú identické. Otváram hlasovanie k týmto dvom návrhom. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 243. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 245. Otváram hlasovanie. E, ospravedlňujem sa kolegyňa a kolegovia. Pozmeňovací návrh 244. K tomuto je otvorené hlasovanie. 244. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 2, 4, 5. Teraz otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 2, 4, 6. Hlasovanie otvorené. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 248, hlasovanie otvorené. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 12. Hlasovanie otvorené. Uzatvorené. Schválený. Návrh 33. Hlasovanie otvorené. Uzatvorené. Zamietnutý. Kompromis 13, hlasovanie otvorené. Uzatvorené. Schválený. Pozmeňovací návrh 263, hlasovanie otvorené. 263. Hlasovanie uzavreté. Zamietnutý. 265. Hlasovanie otvorené. Zatvorené. Schválený. 266. Hlasovanie otvorené. Zatvorené. Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 267. Hlasovanie otvorené. Uzatvorené. Schválený. 268. hlasenie otvorené. Uzatvorené. Zamietnutý. 270. Otvor, hlasovanie otvorené. Uzatvorené. Zamietnutý. Kompromis 14. Hlasovanie otvorené. zatvorené. Schválený. Pozmeňovací návrh 279. Hlasovanie otvorené. Uzatvorené. Schválený. 280. Hlasovanie otvorené. Uzatvorené. Zamietnutý. 281, hlasovanie otvorené. Uzatvorené. Schválený. 282, hlasovanie otvorené. Uzatvorené. Zamietnutý. 283, hlasovanie otvorené. Uzatvorené schválený. 284, hlasovanie otvorené. Uzatvorené. Zamietnutý. 285, hlasovanie otvorené. Uzatvorené. Schválený. 286 pardon, 286 prepadáva, prejdeme k 292, hlasovanie otvorené, 292, nájdete si to, je to na strane 26, si návrh 292, počkajte, nie, Takže ospravedlňujem sa kolegyne a kolegovia. Takže predsa je to 292. Hlasovanie je stále otvorené. Zahlasovali ste? Ja som nezahlasoval. Hlasovanie uzatváram. Návrh zamietnutý. 296. Hlasovanie otvorené. Uzatvorené. Zamietnutý. Návrh 297, hlasovanie otvorené. Uzatvorené. Schválený. 298, hlasovanie otvorené. Uzatvorené. Schválený. 299, hlasovanie otvorené. Uzatvorené, schválený. 300, hlasovanie otvorené. Uzatvorené. Schválený. Návrh 37, Hlasovanie otvorené. Návrh uzavreté, eh, teda hlasovanie uzavreté. Schválený. Pozmeňovací návrh 315. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie uzavreté. Zamietnutý. 319. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie uzavreté. Schválený. Pozmeňovací návrh 40. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 3, 2, 4. Hlasovanie otvorené. Pozmeňovací návrh 324. Hlasovanie otvorené. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 3, 2, 6. Hlasovanie otvorené. Uzavreté. Zamietnutý. 330. Hlasovanie otvorené. Uzavreté. Schválený. 336 a 338 sú identické. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 342. Otváram hlasovanie. Pozmeňovací návrh 342. Uzatváram hlasovanie. Zahlasovali ste všetci k tej 342? Áno, 342. Kolegyňa a kolegovia, zopakujeme, toto bol tu nejaký ruch, nejaké nezhody, takže budeme opakovať toto ostatné hlasovanie. Je to pozmeňovací návrh 342. Opätovne otváram hlasovanie. 342, pozmeňovací návrh Jeruna Lenársa. Uzatváram hlasovanie zamietnutý. E, prejdeme na pozmeňovací návrh 346. Nie, neprejdeme, pardon, kolegyne, kolegovia. Pozmeňovací návrh 344. Hlasovanie otvorené. Nie. Nie, 344. No, hm, to je zaujímavé. 300... Ja by som povedal, že 344. tak ja by som povedal, že o 344 budeme hlasovať. Hovorí predseda, je mi ľúto, že nesúhlasím so Žerardom. Teraz ma to naozaj veľmi znepokojuje. 344. Hlasovanie otvorené. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. A prejdeme na 343. 4-3, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 341, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Teraz uh, 346. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeniaci návrh 354. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 355. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 356. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 362, otváram hlasovanie. 362. Končím. Zamietnuté. 363, otváram hlasovanie. Končím. Zamietnuté. Kompromis 15. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. 364. Otváram hlasovanie. Končím. schválené. 42, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 3, 7, 2, otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. 373. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. 375. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. 378. 3, 7, 8. Otváram hlasovanie. Takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz prejdeme 48. Otváram hlasovanie. Končím. Zamietnuté. 380. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené, prijaté. 50. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. 51, otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. 53, otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. 54, otváram hlasovanie. Končím. Zamietnuté. 395 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 55 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 407 a 408 rovnaké. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. 412. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. 413, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 56. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. 490 419. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 422. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. 424. Otváram. Končím prijaté. 425 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 426 otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. 429 otváram hlasovanie. Končím. prijaté. 435 a 436. Otváram hlasovanie. Končím. Zamietnuté. 57. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. 437. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 438. Otváram. Končím. Prijaté. 440. Otváram hlasovanie. Končím. Zamietnuté. 441 otváram. Končím. Prijaté. 442. Začíname hlasovať. Končíme. Prijaté. 445 začíname hlasovať. Končíme. Prijaté. 446 začíname. Končíme. Prijaté. 58 začíname hlasovať. Končíme Prijaté. 447 začíname. Končíme. Prijaté. 448 začíname. Končíme. Zamietnuté. 449 začíname. Končíme. Prijaté. 450 začíname hlasovať. Končíme. Zamietnuté. 451 začíname. Končíme. Prijaté. 59. Začíname hlasovať. Končíme. Prijaté. 60. Začíname hlasovať. Končíme. Prijaté. Teraz Recycles 62. Začíname hlasovať. Končíme. Zamietnuté. 69 začíname. Končíme. Zamietnuté. 70 začíname. Končíme. Prijaté. 79 začíname hlasovať. Končíme. Zamietnuté. 84. Otváram, teda začíname hlasovať. Končím. Prijaté. Kompromis 6. Kompromis 16. Otváram hlasovanie. Žiada to ECR. Elektronicky končím hlasovanie prijaté. 95. Začíname hlasovanie. Končíme. Prijaté. 96. Začíname. skončíme. Zamietnuté. Takže ideme k 98. Nemáme čas na vtipy, tak kde 98 začíname. Končím. Prijaté 99. Otva- začíname. Končím. Prijaté 101. Začíname hlasovanie. Končím. Prijaté. Deviatka. Začíname. Končím. Prijaté. 107. Začíname. Končíme. Prijaté. 108. Začíname. Končíme. prijaté. Kompromis 8, začíname. Končíme. Prijaté. 115. Začíname hlasovanie. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 6. Začíname hlasovanie. Končím. Prijaté. Dvanásť. Začíname hlasovanie. Končím. E, prijaté 123. Začíname hlasovanie. 123. Končím. Zamietnuté. 124. Otváram hlasovanie. Končím. prijaté. 128 začínam hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 129 začínam hlasovanie. Končím. Zamietnuté. Kompromis 17. Začínam hlasovanie. Nie. Pardon, prepačte kolegovia. Ešte 130. Prepačte, hlasujeme o pozmeniacom návrhu 130. Otváram hlasovanie. Takže 130. Končím hlasovanie. Schválené kompromis 17. Začíname hlasovať. Končím hlasovanie. E, prijaté. 135. Začíname hlasovanie. Končím. Prijaté. 136. Začíname hlasovanie. Končím. zamietnuté. 14 začíname. Končím. Zamietnuté. 137 začíname. Končím. 138 začíname. skončím. Prijatá, 15. Začíname. Končím. Zamietnuté. 16. Začíname. Končím. Prijaté. 16. Otváram hlasovanie. To je budget amendment 16. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Prepačte, sme pri článkoch. E, e, to sú návrhy pozmeňujúce návrhy rozpočtu, rozpočtového, Budget Amendment 16. Prepačte, áno, vidím, čo sa už stalo. Vy ste si mysleli, že Budget Amendment 16 je to isté ako Amendment 16. Prepačte. Chcem veľmi jasne povedať, takže Najprv začneme s pozmenujúcim návrhom 16 a potom urobíme budget pozmenujúci návrh 16. Takže najprv pozmenujúci návrh 16. Dobre? Otváram hlasovanie. Pozmenujúci návrh 16. Áno? Končím hlasovanie. To je prijaté. Teraz ideme k budget pozmeňujúci návrh 16 na strane 41. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. To znamená, že sa teraz dostávame k budget pozmeňujúci návrh 6, strana 42. Môžete si už pomaly začať vydychovať. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz, kolegovia, konečné hlasovanie, menovité hlasovanie. Budeme mať dve menovité hlasovania, ja viem. Takže menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 35 ku 10, 8 sa zdržalo. A teraz o rozhodnutie o začatí rokovaní a negociačný tým otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Nie, prosím kolegovia. Končím hlasovanie. Takže prosím, kľud. Teraz skončím hlasovanie. 36 za, 8 proti, 7 sa zdržalo. Ko- gratulujem spravodajcovi. Ďakujem kolegovia za vašu trpezlivosť pri tomto druhom hlasovaní. To je koniec hlasovania. Yeah. You can see the campaign is getting more